miliónov spotrebiteľov. Buďme schopní eh, nakrmiť Európu, alebo Európa už nebude mať zmysel. Ďakujem, pán Bové. Hlasovanie sa uskutoční o 12. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu a to je správa Aldo Papičelo. Stratégia Európskej únie v oblasti kozmického priestoru. Spravodajca má priestor na 4 minúty. Ďakujem, pán predseda. Vesmír sa stal veľmi kľúčovou témou. Je tu záujem médií, pretože sme videli spustenie dvoch prvých eh, satelitov Galilea 21. oktobra z Európskej základne a toto je prvý krok smerom k dosiahnutiu európskej nezávislosti v satelitnej navigácii. Dosiahnutie tohto ambiciozneho cieľa podľa mňa bolo spôsobené tlakom článku 189 Lisabonskej zmluvy, e, ktorý veľmi jasným spôsobom udeluje Európskej únii zodpovednosť v koordinácii a v konsolidácii národných vesmírnych programov a politík. Schválenie spoločného prístupu, ktorý bude stimulovať vedecký a technický pokrok a priemyselnú pro, um, konkurencieschopnosť. Zmluva vytvára cieľ, ktorý uznáva dôležitosť e, vesmírnych služieb, e, ktoré môžu pomáhať európskym e, spotrebiteľom v ekonomike, v sociálnej oblasti a zabezpečiť, aby Európska únia fungovala na svetovej úrovni a čelila svojim konkurentom. Čiže zmluva poskytuje jasný základ, ktorým dosiahneme naše ambiciozne ciele. Tu európske inštitúcie musia mať primerané zdroje a správne nástroje. Ja som mal tú čest v posledných mesiacoch pracovať eh, vo výbore pre priemysel na návrhu správy o európskej e, vesmírnej stratégii v prospech občanov. A dúfam, že konečná verzia tohto textu jasne e, dokáže rešpektovať ambiciozne návrhy, ktoré sme e, umiestnili do tejto správy. Je tu disparita e, v režime strategických programov EÚ, to je GMS a Galileo. Hoci ja plne súhlasím s e, dôležitosťou, e, ktorá sa prikladá Galileu. Jeden z pilierov našej vesmírnej stratégie hovorí, že investície, ktoré boli doteraz vynaložené 3,5 e, miliardy eur v GMS, by sme tiež mali mať rovnakú strategi- rovnaký strategický a e- hospodársky režim. Jedine synergiou a využívaním oboch programov dokážeme zaručiť to, že politická a technologická nezávislosť nášho kontinentu bude zaručená, lebo tu budú, budú sociálne a ekonomické prínosy pre európskych občanov. A toto je dôvod, prečo v e, správe, ktorá prešla cez ITRE, e, vyjadrujem moje polutovanie rozho- nad rozhodnutím komisie nezačleniť prostriedky GMS, GMS do viacročného e, finančného programe, programu 2014 až 2020. Uvedomujem si, že nedostatok finančných prostriedkov a hospodárskej podpory zrejme podkopu investície, ktoré boli doteraz vynaložené. Ďalší dôležitý aspekt, ktorý treba zdôrazniť, je stratégia ktorú komisia presadzuje v riadiacich aspektoch Galilea vo svojich programoch a takisto aj v GMS, aby sa racionalizovala organizačná štruktúra a dosiahol špecifický rámec pre e, údržbu. V správe sme sa snažili zdôrazniť potrebu vytvoriť v Európe nezávislosť vo vesmírnej stratégii. Obchodné dohody s tretimi krajinami by mali byť základom reciprocity. Musíme sa vyhnúť situáciám, kedy sme závislí na mimoeurópskych poskytovateľoch v kľúčových témach, ako sú napríklad um, um, projekty spustenia. Vytvorenie Európskeho monitorovacieho systému a viac výskumu. To je kľúčové v ambicioznom texte, ktorý dúfam poskytne odpovede, ktoré sa očakávajú zo strany európskych občanov. Myslím si, že Európska vesmírna stratégia musí zaangažovať priemysel, ak chce uspieť v budúcnosti. Čelíme hlbokej kríze a vtedy je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby hospodársky Európska únia bola súčasťou týchto trendov. Musíme si zachovať našu konkurenčnú schopnosť v globálnom systéme, kde konkurencia rastie. Jedine ak poskytneme európskemu priemyslu hmatateľné prospekty, aby sa investovalo do technológií a ľudských zdrojov, ktoré nás posunú do budúcnosti. Jedine vtedy európsky priemysel bude mať e, vedúcu úlohu aj v vesmírnej oblasti a bude protagonistom e, v tomto kľúčovom sektore. Toto je tendencia, ktorú som ja prijal ako spravodajca v Európskej vesmírnej stratégii a dúfam, že pozitívne hlasovanie v Európskom parlamente bude zahájením pre túto správu, ktorá je spojená s článkom 189 novej zmluvy a zaručí pokrok v sektore, kde udržateľný rast je absolútne kľúčový pre Úniu. Ďakujem pekne. Pán Patričelo. Nemáme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 vesmírny výskum alebo aj služby sú podstatné pre náš rozvoj a rozvoj našich hospodárstiev. Podľa mňa najväčším príjemcom tohto je, je, je, letecký, je letecké odvetvie. A preto program Single European Sky sa stáva veľmi dôležitým témom a ďalšie pravidlá v oblasti leteckej dopravy sú stále dôležitejšie preto ja som si istý, že tieto nové technológie eh, zavedú viac eh, bezpečnosti a istoty do leteckej dopravy a taktiež eh, budú zle, sledovanie objektov v reálnom čase bude možné. Počas siedmých eh, stretnutí eh, Rada pre eh, vesmír sa iba jedna venovala tejto doprave, preto by som chcela apelovať na poslancov, aby sa viacej venovali tejto téme. Predseda, ďakujem, teraz má slovo pani Tikau. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem. Európska unia musí investovať do toho, aby zabezpečila prístup Európy k vesmírnym infraštruktúram Chcela by som podporiť spoluprácu EÚ s veľkými veľmocami, ako sú Spojené štáty, Čína, Rusko, Brazília, Čile a podobne. Takisto je potrebné spolupracovať aj s krajinami Blízkeho východu. Chcela by som podporiť rozvoj týchto technológií ehm, a je potrebné zabezpečiť aj pretože ehm, to prespíva lepšej konkurencie schopnosti aj v EÚ a to vedie k pracovnej pracovným miestam. Je potrebné zabezpečiť dostatok financií v EÚ pre um, výskumné projekty, ako napríklad GNSS. Takisto je ďalší systém, ktorý by mal pokryť celú európske územie a zdôrazňujem aj to, aby sa rozšírili tieto projekty aj na juhovýchodnú Európu. Predseda, ďakujem pekne.

Slovo má pán Brons. Ďakujem. Politická, politika chce demonštrovať, že sa e, dosiahne istý monumentálny plán. Španielsko napríklad sa chcelo oslaviť Krištofom Kolumbom, že dobil ďalšie územia, nový svet a potom Donald Ramsfeld povedal, že my sme nevedeli, že sme o tomto svete nevedeli. Komisia poukázala na to, že obrovské monumentálne plány môžu priniesť e, veľký úžitok, nové produkty, nové pro, e, vedomosti a inšpiráciu, ale zároveň môžu spôsobiť veľké zlo. Aká je skutočná motiv- motivácia, legitimácia a presadenie autority politických entít? Slovami komisie e, vesmír chce do vesmíru sa treba rozpínať, aby sme potvrdili únijné hospodárskú a politickú silu a nezávislosť Európskej únie. Takáto nezávislosť nás však môže dostať do otroctva. Ďakujeme vám, pán kolega, hovorí predseda. Teraz má slovo pán Petr Lukan. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. V podvýbore SEDE veľmi veľa diskutujeme o vesmírnej stratégii, najmä čo sa týka bezpečnostnej a obranej politiky. Európska únia by mala byť v popredí vesmírnej stratégie, aby mohla zohrať kľúčovú úlohu na medzinárodnej scéne. Verím, že sú veľmi dôležité nasledujúce veci, posilňovanie priemyselnej politiky a spolupráca s tretimi krajinami. Potrebujeme Japonsko, potrebujeme Čínu, Indiu, Spojené štáty a ďalšie krajiny, ktoré mm, sú veľmocami na tomto poli a potrebujeme zároveň pritiahnuť viac kapitálu zo súkromného sektora na program GMES. Ešte sme to zatiaľ nedosiahli a v, ešte by som chcel povedať, že potrebujeme investovať, aby sme u, skončili a skompletizovali systém Galileo, pretože by sme nemali prerušiť dynamiku, ktorá sa teraz rozbehla, ktorá je veľmi dôležitá. Ďakujeme vám za slovo. Posledným rečníkom v tomto kole je Vittorio Prodi. Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Ďakujem pán komisárovi Tajánimu za jeho prítomnosť. Toto sú, toto sú skutočné európske infraštruktúry, ktoré teraz budujeme a ktoré sú zásadné pre tvorbu európskej politiky. Program GMES je na monitorovanie bezpečnosti vesmíru a na to, aby sme mohli e, vyšetriť globálne otepľovanie a extrémne meteorologické e, udalosti. Toto treba zapracovať do e, viacročného rozpočtu Európskej únie a ak to nie je možné, tak by tu mohla byť príležitosť, aby sme vytvorili projektové dlhopisy, ktoré by mali mať špecifickú funkciu a mohli by pôsobiť ako protiváha súčasnej hospodárskej krízy. Myslím, že to je investícia do budúcnosti, do našej budúcnosti, ktorá bude splatená len za niekoľko rokov. Podľa, podľa mňa musíme napredovať na tejto ceste, pán komisár. Ďakujeme, Vitorio. V mene komisie teraz vystúpi záverom našej rozpravy pán komisár Tajany. Ďakujem vám, pán predseda. Politika v oblasti vesmíru si e, myslím, že je prioritou pre mňa ako komisára, či už ide o služby, ktoré by sa mohli poskytovať a ktoré sa už v podstate poskytujú občanom únie. Ale zároveň ide aj o to, že verím, že priemysel a komercia môžu z toho profitovať. Dokonca aj malé a stredné podniky sú zapojené do týchto záležitostí. Možno ide o tzv. tretiu priemyselnú revolúciu a táto revolúcia umožní Európe sústrediť sa na rast a rozvoj, ktoré budú vychádzať z interného vnútroeurópskeho trhu a nie z zo stavu hospodárstva takého, ako je teraz. Už sme dosiahli konkrétne výsledky, pán poslanec, vďaka aj tej práci, pán Patričello, ktoré, ktorú ste vy vložili do svojej e, správe. Ďakujem za túto podporu, ktorú ste vyjadrili politike komisie. Myslíme si, že sme tu plne synchronizovaní, sme na jednej lodi a voláme po konkurencieschopnej politike vo vesmíre, ktorá je európskou politikou. Európska politika dosiahla za ostatné mesiace dôležité výsledky, počínajúc E, programami, ktoré sa už rozbehli. V oktobri sme odštartovali prvý satelit v rámci systému Galileo, ktorý sa sprevádzkoval a v deň, kedy bol tento satelit vypustený, som e, začal s procedurálnym postupom na nákup 8 nových satelitov a vo februári ohlasím výsledky tohto postupu tejto súťaže na výber, výberovej súťaže na, na satelity v programe Galileo. A teraz musím povedať, že sme ušetrili 500 miliónov eur tým, čo sme urobili, pretože v porovnaní s predpovediami, s vyhliadkami, ktoré boli e, pripravené na rok 2011, interinštitucionálne skupiny aj parlament ich pripravili v dokumente o vesmírnej politike, ktorý sme prezentovali. Takže musím povedať, že Galileo napreduje krásne dopredu a mojím úmyslom je, aby služby, aby prevádzkové služby systému Galileo sa rozbehli ešte do roku 2014, aby sme završili tento systém s 30 satelitami, ktorý nám ušetrí veľa peňazí, aby bol na konci roka 2020 sprevádzkovaný. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, čo sa týka zrealizovania programu Galileo, treba mať na mysli aj finančnú perspektívu a s tým súvisí aj parlament a rada. Plánujeme investície 7 miliard eur. 7 miliard eur je na realizáciu tohto programu. 1, niečo miliardy je na vypustenie všetkých satelitov a zvyšok tejto sumy sa použije na údržbu a plnú realizáciu sprevádzkovanie týchto služieb satelitov. Majme na mysli, že keď e, Galileo sa dostane do plnej prevádzky, ušetrí nám 90 miliard eur. Všimol som si to, čo povedal pán Patričelo aj o GMS systéme. Veríme, že musíme e, presadiť aj systém GM, GMES, ale ad hoc financovanie e, musí byť špecifickou dohodou mimo rozpočtu a musí to byť dohoda 27 členských štátov EÚ. Toto je čosi, čo, k čomu by som sa chcel vyjadriť aj na Vyjadril som sa na nedávnej rade, ktorá mala za tému vesmír. Dovolte mi vysvetliť, prečo sme navrhli to, čo sme navrhli na tejto rade, lebo vieme, aká je situácia s rozpočtom. Európska komisia a aj tento parlament by v skutku dali prednosť radšej ambiciozným e, plánom, ktoré by prichádzali od členských štátov a odražali by sa aj v rozpočte, ale bohužiaľ reakcia nebola taká, v akú sme dúfali záver nás teda núti nezahrnúť všetky tie aktivity, ktoré sme chceli vykonať medzi rokmi 2014 a 2020 do európskeho rozpočtu. Pretože sme presvedčení, že e, GMES je veľmi dôležitý v celkovej európskej vesmírnej politike. GMES nám umožní konsolidovať naše vlastné medzinárodné prepojenia. A sú tu dohody s krajinami v Latinskej Amerike, čo, ktoré sa týkajú vesmírnej politiky. Počas belgického predsedníctva sme odviedli veľa práce aj na spolupráce s Africkou spolupráci s Africkou úniou v oblasti vesmírnej politiky a konkrétne GMS. ktorý tento program sa zaoberá monitorovaním zeme. Sú tu však rozpočtové problémy a preto si komisia musela zvoliť. Verím, tak veľmi verím v európsku vesmírnu politiku, že i vo finančných vyhliadkách sme rozhodli, že tento balík 80 miliard eur na e, výskum a inováciu, že v rámci tohto balíka na výskum a inováciu veľká časť bude investovaná do e, vývoja a výskumu vesmíru. Preto, lebo chceme pridať hodnotu celej vesmírnej politike a v tomto potrebujeme vašu podporu na tejto, na, k tejto našej stratégii. E, naozaj ma záraža, že sme po úvode pána Patričela si vypočuli, že e, prekvapuje nás, že ste naozaj už teraz na našej strane a dúfam, že v nasledujúcich týždňoch, mesiacoch a rokoch bude masívna podpora tejto politike e, viditeľne prejavená a dúfam, že sa všetci sústredíme na dosiahnutie našich hlavných cieľov. Eh, Ďakujeme pekne. Toto je záver našej rozpravy. Hlasovanie začne o 12.00. Ďalším bodom na programe je správa pána Salvatore Caronu o predchádzaní plitvaniu potravinami.